väznickú taktovku. Nech sa páči. Thank you, uh, dear colleagues. Uh, let's move. Ďakujem a prejdeme na ďalší bod na programe. Aktualizácia situácie vo Venezuele a debriefing o medzinárodnej konferencii o uh, uh, utečencoch, o kríze utečencov a migrantov z Venezuely. EAS e, spoločne s vysokým zástupcom OSN pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu e, hostovali minulý týždeň v Bruseli medzinárodnú konferenciu e, na mobilizáciu a spojenie globálne síl na globálnej úrovni pre situáciu vo Venezuele a 4,5 milióna venezuelčanov, ktorí sú v núdzi v jednej z najdramatickejších kríz našej doby. Počet ľudí, ktorí e, utekajú z krajiny, by mohol dosiahnuť 6,5 miliónov e, do 2020. To je e, vysoko nad rámec tých odhadovaných 5,6 miliónov, ktorí ušli zo Syrie od 2011, kde je vojna. Pozícia EÚ je, že táto humanitárna kríza Eh, je spôsobená ľudským faktorom a vyžaduje si politické riešenie, demokratické a eh, mierové riešenie, mm, ktoré musí eh, prísť ktoré musí vyplynúť z Venezuely a musí byť podporené regiónom a medzinárodnou komunitou. Parlament opakovane vyjadril podporu zapojenia pani Mogherini a sme presvedčení, že iba slobodné, transparentné voľby predstavujú dlhodobé riešenie pre Venezuelu. A teraz e, si vypočujeme od kolegu Javiera Lópezu, e, europoslanca, ktorý sa zúčastnil tejto konferencie, ako aj od pani Venorik Lorenzo, ktorá je vedúcou divízie pre Južnú Ameriku v ESVČ. E, nám poskytnú aktuálne informácie o tejto citlivej politickej a humanitárnej situácii v Venezuele a predstavia závery um, um, medzinárodnej konferencie eh, pre solidaritu eh, z minulého týždňa. Takisto od pána Jorge eh, de la Cavaliera, ktorý je z DigiDevco, ktorý sa tiež vyjadrí. Takže dovolte dať slovo najprv pánovi Javierovi Lópezovi. Eh, Ďakujem, pán predseda. Ako ste dobre vysvetlili, minulý týždeň v pondelok a útorok tu v Bruseli bola konferencia o medzinárodnej solidarite kvôli eh, migračnej kríze a eh, humanitárnej kríze eh, vo Venezuele a chcem povedať eh, pár úvah, že prečo prebehla táto konferencia prečo my ako parlament eh, musíme byť veľmi spokojní s eh, tým, že Mogherini eh, tu mala iniciatívu, aby dal do pozornosti medzinárodného spoločnosti, spoločenstva migračnú krízu, ktorá je obrovská, najväčšia, aká nastala v tomto regióne v Latinskej Amerike a hovoríme tu o 4,5 milióna presedlencoch v štáte, ktorý má o niečo viac ako 30 miliónov um, obyvateľov, takže hovoríme o e, nutenom presidlovaní e, kvôli e, ozbrojenému konfliktu a kvôli oblastiam, ktoré sú bombardované a e, navyše je to žiaľ e, nutené presídľovanie, ktoré nie je predmetom pozornosti medzinárodného spoločenstva a ktoré nie je pokrývané e, tak, ako by si to zaslúžilo a tiež e, medzinárodné spoločenstvo musí byť tiež e, tu prebrať zodpovednosť. Navyše humanitná situácia žiaľ vo Venezuele nemá výhľady na zlepšenie v krátkodobom aj strednodobom výhľade, ako vieme takéto mm, procesy prinašajú nové e, záväzky aj e, v e, rozpočtovej oblasti pre štáty, ktoré príjmajú tých presidlencov a 80% e, z toho presídľovania nastáva v tomto regióne, teda v Latinskej Amerike, ktorá už má tak či tak svoje problémy a e, toto vynakladá tlak na verejnú rozpočtovú politiku, lebo sa to kryje z verejných rozpočtov a e, tiež treba zvorazniť proces SKITA, ktorý koordinuje a organizuje e, toto úsilie a e, tiež rieši e, uznávanie dokladov a prístup k zdravotníctvu. A toto sú také zložité procesy, ktoré sú spojené s nuteným presídľovaním. My ako parlament sme zasiahli počas tejto konferencie. Ja som mohol vystúpiť v mene tohto parlamentu. Ďakujeme za to, že sme sa mohli zúčastniť e, v e, takomto e, zasadnutí a tiež chceme zvýrazniť dôležitosť ochrany obetí v štátoch, ktorých príjmajú, hlavne v Kolumbii, ale aj v Ekvadore, a v Peru, aj vo zvyšku regióna. A tiež chceme naďalej pokračovať aj vo finančnej oblasti s medzinárodným spoločenstvom a s EÚ pri riešení tejto kríze. Chcem e, tri veci e, povedať. E, my sme vydali 11 uznesení od roku 2014 k tomu, čo sa stalo v Venezuele a je to dobré, ale tiež my nedostatočne dávame do pozornosti dôsledky a humanitné podmienky v tej kríze. A tiež počas plenárnej schôdze v parlamentu chceme, aby viacej sme e, zamrali pozornosť e, štátov v regióne. A chcem pripomenúť, že riešenie pre e, tento štát, čo je jediná forma zaručiť riešenie a stabilitu v tomto štáte, musí byť mierovým riešením a demokratickým riešením, ktoré potlačí tento región dopredu. A musíme tiež využiť iniciatívu kontaktnej skupiny, aby sme vynakladali tlak na Venezuelu, pretože eh, hlavné obete sú venezuelský ľud. Thank you, Mr. Lopez, for the briefing. And... Ďakujem, pán López, za debriefing a za vaše závery. A teraz dám slovo pani Veronik Lorenzo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a ďakujem za to, že ste pozvali ESVČ k tejto výmene názorov a mm, eh, toto je problém, pokiaľ je o pokračovanie e, so stále dramatickejšími dopadmi ekonomickými, sociálnymi a e, e, má to masívny regionálny dopad, ktorý ovplyvňuje stabilitu celého regiónu. Len niekoľko čísel, pravdepodobne všetci viete, 7 miliónov venezuelčanov potrebuje našu pomoc, viac ako 90 obyvateľstva žijú pod hranicou chudoby 3,7 miliónov a sú podvyživení a viac ako 50 detí nechodí do školy. Samozrejme, dopady sú, e, že máme 5000 e, ľudí, ktorí e, denne opúšťajú krajinu a do konca roka, ako už bolo povedané, 5, bude 5 miliónov migrantov z Venezuely. A toto je v kontexte hlbokých politických a inštitucionálnych problémov, e, erózia demokracie a právneho štátu, e, porušovanie ľudských práv, ktoré e, boli nahlasované pred, vysokým predstaviteľom pre ľudské práva Michel Bachelet, spomínajú závažné obvinenia, ktoré nemôžu byť ignorované. Viete, že Venezuela bola zvolená ako budúci člen e, Rady pre ľudské práva a musí zadržiavať vysoké štandardy pri podpore a ochrane ľudských práv a e, postupovať e, špecifickými postupmi, ktoré vytvorila Rada vrátanie misie, ktorá preskúma situáciu. Takže počas tejto systematickej kríze status quo súčasný stav nie je opcia a kríza nemôže byť vyriešená bez e, demokratických prezidentských volieb, rešpektovania e, práv e, národného zhromaždenia a návratu nezávislého systému. Takže sme znepokojení tým, že nie sú signály závažného politického procesu s potrebným zastúpením a je tu e, potreba e, e, rokovaní, ktoré povedú k prezidentským voľbám s, medzinárodným pozorovaním, reinstitucionalizácia verejných právomocí a to by umožnilo politickú koexistenciu. Zatiaľ, čo riešenie môže byť len len vyplynúť z Venezuely. Videli sme za uplynulých mesiacov, že e, dopad e, krízy a geopolitické e, dopady si vyžadujú aktívnu podporu medzinárodnej, medzinárodného spoločenstva, aby sa spolupracovalo doplňujúcim spôsobom, aby sa podporil mierový návrat k demokracii a ústavnému poriadku. Európska únia v kontexte medzinárodnej kontaktnej skupiny E, pokračovala vo svojej práci, aby diplomacia dostala šancu, aby sa vytvoril priestor pre tento politický proces, ktorý sme opakovane zamietali. E, agresívne riešenia, ktoré by viedli len k polarizácii a zhoršovaniu politickej e, teda situácie. Mali sme stretnutie kontaktnej skupiny e, v rámci konferencie minulý týždeň a Eh, vyšlo také veľmi jasné vyjadrenie, ktoré sa stretlo, ktoré bolo kritizované režimom. O čo sa teraz usilujeme je eh, posilniť eh, kontakt s relevantnými aktérmi a naďalej sme v úzkom kontakte s národnými zainteresovanými stranami. Pre vašu informáciu mali by sme mať Eh, Enrique Iglesias, eh, ktorý navštívi Caracas eh, počas najbližších týždňov. No a posledná vec, ktorú chcem spomenúť k politickej situácii, je, že naďalej Európska únia využíva opatrenia nátlaku vrátane toho, že ak rokovania e, e, e, nebudú úspešné, tak e, opatrenia budú zacielené bez toho, aby to malo dopad na e, obyvateľstvo a môžu byť e, zvrátené vo svetle pozitívneho procesu. Prijali sme dodatočné sankcie voči 7 jednotlivcom 26. septembra ako reakcia na porušovanie ľudských práv, najmä smrť kapitán Kostandes tam vlastne sa zvýšil počet E, mŕtvych na 25 a chceme prijať ďalšie opatrenia e, v rámci scenára e, definitívneho ukončenia rokovaní. Pokiaľ ide o humanitárny aspekt z hľadiska pomoci Európska únia už do roku, roku 2018 sa zapája vo Venezuele a poskytuje výraznú finančnú pomoc v tomto regióne a Európska únia v rámci tohto obdobia posilnila svoje záväzky, aby e, pomohla Venezuelčanom, ale aby pomohla aj krajinám e, v regióne, ktoré bojujú e, s prílivom ľudí, ktorí e, e, unikajú z krajiny. Aj, e, takýto proces e, tak tu krajiny e, e, poskytli e, iniciatívu regionálnej spolupráci, ktorá sa snaží o e, postupy, aby sa riešila tá kríza kolektívne. No a ako bolo spomenuté, ak kríza sa stala teraz jeden, e, jednou z najdôležitejších politických priorit v, v krajine, v tomto regióne, tak v Európe zatiaľ nedostalo sa aj toľko pozornosti. No a je to eh, najväčší presun ľudí eh, v histórii Latinskej Ameriky a do konca budúceho roka to bude eh, najväčší presun ľudí vo svete. Takže treba zmobilizovať dodatočné finančné podpory, aby sa znížilo bremeno krajín v regióne. Väčšina krajín, ktoré boli motorom pre zorganizovanie tej medzinárodnej e, konferencie pre solidaritu. E, tam e, hostujúci boli UNHCR, OSN a EU. Takže niekoľko bodov, pokiaľ ide o výsledky konferencie. Bol to úspech z hľadiska účasti, z hľadiska viditeľnosti a obsahu. Mali sme asi 120 delegácií E, vyše 500 účastníkov a približne 15 e, delegátov na ministerskej úrovni. Pokrytie, mediálne pokrytie bolo veľmi dobré, e, celý rad článkov, a potom takisto na sociálnych sieťach. Môžem povedať, že sme splnili náš cieľ a zvyšili sme povedomie ohľadom toho, aká je závažná situácia pre venezuelských migrantov a nakoľko e, e, sa situácia môže zhoršiť, ak sa nedáme dokopy a nebudeme hľadať kreatívne riešenia. No a spomenula by som tri aspekty, pokiaľ ide o e, obsah, ktorý bol diskutovaný a ktorý vyplynul z diskusie. E, poprvé je potreba kolektívnych akcií a už som spomenula E, Kito proces a dôležitosť pre tieto krajiny, aby sa harmonizovalo e, pristupovanie e, k migrantov, nielen minimalizácia ľudského utrpenia, ale aj zlepšenie nákladovej efektívnosti a zníženie bremena na národné vlády. A to, je, to nie je malá úloha, pretože zvyšuje sa nátlak a zvyšuje sa napätie a preto takýto proces si vyžaduje podporu medzinárodného spoločenstva. Potom po druhé, integrálny proces, ktorý kombinuje humanitárne potreby s dlhodobými potrebami pre migrantov a utečencov, aby sa zaintegrovali tým, že sa eh, im poskytnú eh, pracovné príležitosti. Táto kríza ešte je ďaleko od konca a ešte sa zhorší, než sa zlepší a nie sú žiadne e, vyhliadky pre ľudí, aby sa vrátili do svojej krajiny. Viaceré krajiny hovorili o potrebe, aby sa kríza e, využila ako príležitosť a aby to prispelo k ekonomickému rozvoju. Naozaj musíme hľadať kreatívne riešenia vzhľadom na závažnosť krízy a hľadať nové zdroje finančnej podpory, ale aj E, e, rozvojové banky e, musia znížiť bremeno pre darcov. No a potom otázky zraniteľných skupín, najmä ženy a dievčatá sú terčom zneužívania a potom e, e, najprv bolo pokrytie zdrami, ale e, ako sa kríza zväčšuje, tak vidíme, tak vlastne xenofóbia, zneužívanie a obete nemajú informácie, kam sa môžu obrátiť, čiže my sme sa naše zdroje využili, aby sme prioritizovali tieto skupiny. Eh, viaceré delegácie eh, vyjadrili prísľuby približne vo výške 120 miliónov eur dokopy a eh, Európska únia potvrdila záväzok udržať úroveň úsilí. No a posledný bod, ktorý chcem povedať, je, že toto nie je len jedno podujatie, musí to byť prvý krok udržateľných dopadov, aby sa zmobilizovala lepšia podpora a už e, sa plánuje celý rad podujatí, zasadnutie v Bogote, Kito proces polka novembra, e, e, globálne fórum pre utečencov v decembri, potom ďalšie podujatie o migrácii a rozvoji v Kito a potom ďalšie konferencie, ktoré by sa mohli e, usporiadať v prvej polovici budúceho roka. To je návrh e, e, v rámci aprílového zasadnutia Svetovej banky vo Washingtone. Ďakujem. Ďakujem pani Lorenzo vaš, za vašu prezentáciu, drahí kolegovia. Už nám došiel čas, čiže pár minút budeme pokračovať, ale už bez tlmočníckého režimu, čiže pokračujeme v angličtine